matke za to odvážne stanovisko, ktoré vyslovila ohľadom pokračovania e, mierového procesu. Ďakujem. Bardzo, ďakujem kolego. Ďakujem vám, pán kolega. Pán Strasser sa zriekol mandátu európskeho poslanca s účinnosťou kde 24. marcu 2011 a v súlade s článkom 4 odsek 1 až 3 právi, e, reglamentu parlamentu e, berieme na vedomie a rušíme jeho mandát k tomuto dňu. Pani Hela Ranner sa e, takisto zriekla mandátu poslanca Európskeho parlamentu k, s účinnosťou k 1. aprílu 2011, to znamená, že v súlade článkom 4 odsek 1 až 3 príjmame e, toto zrieknutie sa mandátu a, a berieme to na vedomie. E, rakúske orgán, vládne orgány ma informovali o zastúpenie e, pána Štrásera, pánom Hubertom Pirkerom s účinnosťou 31. marcu 2011. Ja dúfam, že môžem privítať nového kolegu a pripomínam mu, že kým sa nie zverifikuje jeho mandát, a kým sa nevydá riadne rozhodnutie týkajúce sa a týkajúce sa tohto, tejto veci sa bude pán Pirker zúčastňovať a, e, zúčastňovať zásadnutí tohto parlamentu s tým, že musí podpísať osvedčenie o tom, že nezastáva žiadne ďalšie funkcie, ktoré by, boli, sú, e, ktoré by neboli v súlade e, s poriadkom e, Európskeho parlamentu a s činnosťou e, jeho ako poslanca. Pán Pirker je v sále, áno, vítame vás. Pán Madlener. Ja, het is een eh, point of order. Áno, je to organizačná pripomienka. Meneer die het parlement verlaten hebben wegens hun corruptie. Áno, uh, tí, ktorí opustili parlament, tí boli obvinení z korupcie, bolo by možno možné um, im nevyplatiť príslušné uh, diety, pretože keď je niekto korupčný, mus, musia sa mu vyplatiť ešte ďalšie platby. Poprosím, aby ste na to dbali. Uh, proszę pana, Nuž, určite vyriešime túto vec. Ďakujem vám, že ste nás upozornili na túto vec. O tejto otázke rozhodneme neskôr. Nemám pripravenú odpoveď v tomto čase. Dobre, ďakujem. OK. Um, Mr. Masip, point of order. Pán Masip, faktická pripomienka. Antes se refirió usted, presidente, y... Pred chvíľou, pán predseda, ste povedali, že by sme sa mali obrátiť na USA, aby tá, tento trest smrti bol zmenený na doživotný trest, aby sme teda vyslali akési posolstvo v tomto zmysle smerom k USA, ale ja by som povedal, že by sme mali jednoducho povedať, Mali by sme teda povedať, že by to malo byť nejak proporčne, mal by to byť proporčný trest. Áno, ďakujem veľmi pekne. Budeme o tom diskutovať. Toto nie je jednoduché rozhodnutie, myslím, tieto veci. Ďalšie informácie. Rakúske orgány ma informovali o zas